10.30, potom 10.30 až, a potom pokračujeme v tých jednotlivých eh, časoch až do 17. hodiny. Takže to je zajtrajší program. Ďakujeme veľmi pekne tlmočníkom a týmto končíme dnešné zasadnutie.